Pokračujeme v našom zasadnutí a prvým bodom dnešného programu je správa pana Dojča o Európskej investičnej banke. Je to e, e, výročná správa za rok 2008. Najprv by sme udelili slovo pánovi spravodajcovi, pánovi Dojčovi. Má dispozícii 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ctení kolegovia. E, vážny pán predseda e, Majštát. Európska investičná banka e, je správa, to je program nášho dnešného rokovania. E, je to e, jasne, e, jasne to vyplýva z názvu prvého bodu programu, ale myslím si, že táto správa sa týka podstatne väčšieho okruhu otázok ako len hodnotenia činnosti EIB spred dvoch rokov. Treba poznamenať, že Európska únie sa dostáva do nového obdobia. Ako vieme, nadobudlo účinnosť pred, pred šiestimi mesiacmi E, Lisabonská zmluva a dopady globálnej ekonomickej a finančnej krízy musíme v každom prípade riešiť. To znamená, že sme vstúpili do novej éry e, v druhom desaťročí 21. storočia e, musíme vystúpiť do tejto novej E, éry e, v existencii únie a práve na tomto pozadí musíme vnímať túto správu a výzvy, ktorým čeli EIB. Musíme sa tým zapodívať v Európskom parlamente. Rozprávame sa o aktivitách EIB od roku 2008, z roku 2008, teda z pred dvoch rokov. A napriek E, hospodárskej a finančnej kríze, myslím si, že musíme e, uznať e, to, čo sa EIB podarilo dosiahnuť. EIB totiž veľmi rýchlo a efektívne reagovala na dôsledky krízy a dokonca posilnila svoju činnosť napríklad aj tým, že zvýšila úverovanie malých a stredných podnikov a plne využila všetok potenciál, ktorý mala k dispozícii na e, stimuláciu Európskeho plánu hospodárskej e, obnovy. Ako vieme, Lisabonská zmluva už nadobudla účinnosť a tým e, vytvorila aj nové možnosti pre EIB, pokiaľ ide o rôzne mechanizmy dohľadu a stimulačné účinky Myslím si, že už v roku 2008, ešte pred nadobudnutím účinnosti Lisabonskej e, zmluvy, sa urobili e, viaceré podstatné kroky v tomto smere. Je naozaj e, pravda, že keď hovoríme o finančnej perspektíve po roku 2004, 14, prepačte, Európska investičná banka zohľadňovala otázky ako regionálny rozvoj, zelené investície, e, infraštruktúrne investície, taktiež e, venujeme e, veľkú pozornosť ďalším problémom podchyteným v správe. Je naozaj pravda, že EIB sa musí angažovať pri financovaní stratégie Európskej únie rok 2020 pretože e, hlavným cieľom je vytváranie pracovných miest a EIB zohľadne to vo svojej činnosti bude pokračovať v tom, najmä pokiaľ ide o podporu úverovania malých a stredných podnikov. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť ešte na niekoľko e, e, záverov. Myslím si, myslím si, že mali by sme do budúcnosti vyzvať EIB, aby sa viac angažovala pri rozvoji infraštruktúry. E, sme svedkami totiž veľkých rozdielov medzi rôznymi regiónmi e, únie a treba e, to nejakým spôsobom vykompenzovať. Musíme umožniť zastávajúcim regiónom, aby dobehli tie, ktoré sú popredu. Náš parlament stále podporuje EIB a na základe mojej práce z posledných niekoľkých mesiacov som presvedčený, že sme viedrili určite konstruktívne e, kritické poznámky, ale naďalej zdôrazňujem, že Európsky parlament plne podporuje činnosť EIB. E Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán senior Dojč. A teraz e, pre mňa je veľkým potešením, že môžem odoznať slova nášmu hostovi, pánovi prezidentovi Európskej investičnej banky. Ďakujem, pán predsedajúci, vážení poslanci, vážené poslankyne. Najskôr sa chcem poďakovať za to, že ste mi preukázali túto česť, aby som sa mohol vyjadriť na plenárke. Je to pokračovanie tradície, ktorá existuje už niekoľko rokov. Najskôr sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi, pánovi Dojčovi za kvalitnú správu. Chcem najmä oceniť že pán Dojča a iní členovia výboru, pán Kalfin, pán Berman a tak ďalej, prišli priamo do Európskej investičnej banky, do budovy, aby nám položili presné otázky. Som veľmi rád, že spolupráca s parlamentom bola taká vynikajúca. Európska investičná banka je jedinou medzinárodnou finančnou inštitúciou, ktorá sa zodpovedá parlamentu. <clears throat> Myslím si, že je to e, vynikajúca vec. Posilnenie dialogu s Európskym parlamentom je podľa nás e, niečo zásadné, aby sme mohli plniť našu špecifickú misiu, našu úlohu. To je teda úloha byť e, bankou, ale nie obyčajnou bankou, bankou, ktorá je v službách európskej politiky. Tak ako už povedal pán Deutsch, my sa snažíme reagovať na krízu. Od e, septembra 2008 po e, krachu Lehman Brothers Rada ministrov, Rada ECOFIN nám pomohla navýšiť objem našich úverov pre reálne hospodárstvo. Našou prácou sme reagovali na žiadosť rady a naozaj môžem povedať, že v skutku sa nám podarilo splniť naše záväzky, pretože v roku 2009 objem našich úverov sa zvýšil z 50 na 79 miliard, čiže to sa to zvýšilo o, o 37 Toto zvýšenie bolo najmä pre tri sektory, ktoré označili Rada a parlament ako prioritné sektory. Prvý sektor je krajiny a regióny, ktoré boli najťažšie postihnuté krízou. Toto zvýšenie pomohlo tzv. konvergentným regiónom a určitým krajinám, ktoré sa potýkali s osobitnými ťažkosťami. V roku 2009 sme nikdy nepožičali toľko, e, ako napríklad sme požičali v tomto e, roku Maďarsku alebo Rumunsku. Minulý týždeň som bol v Aténach, pretože sa snažíme pomôcť aj Grécku a s aténskou vládou sme sa dohodli na tom, že rozumne, pozorne budeme zvyšovať objem, objem našich úverov pre Grécko. Bude to symbol našej podpory obnovy gréckého hospodárstva. A druhý sektor, to je podpora pre malé a stredné podniky. Zvýšili sme naše úvery bankám, tak aby tieto banky ďalej mohli požičiavať malým a stredným podnikom. Máme na to nový produkt, ktorý umožňuje lepšie využívať fondy Viac ako 12 miliard sme minulý rok teda požičali bankám, aby mohli požičiavať malým a stredným podnikom. No a tretí sektor, tretia línia, to je boj proti klimatickým zmenám. Minulý rok sme financovali takmer 17 miliard pre projekty, ktoré priamo prispievajú k redukcii E, skleníkových plynov. Myslím si, že naozaj môžeme povedať, že v roku 2009 sme zrealizovali to, čo sa od nás očakávalo, čiže prispieť k plánu európskej obnovy. Samozrejme, že je potrebné pokračovať a veľmi stručne by som chcel naznačiť tri veľké výzvy, ktoré nás čakajú v následujúcich rokoch. Prvá výzva pán spravodajca to veľmi dobre zdôraznil, je tá, že musíme naďalej pokračovať s prioritami Európskej únie. To znamená, že musíme prispievať k zrealizovaniu stratégie 2020. Viete, že komisia spustila túto novú stratégiu, o ktorej sa práve diskutuje v parlamente a v rade. Európska investičná banka je pripravená prispieť svojim dielom, najmä e, inovačnými finančnými nástrojmi, ktoré umožnia zvýšiť efekt páky určitých európskych fondov, ktoré sú rozpočtované. Čiže my chceme zrealizovať takúto spoluprácu, takéto prepojenie. Druhá veľká výzva to je obnova externého mandátu Európskej investičnej banky. Už sme o tom diskutovali s parlamentom. Komisia práve navrhla, predložila návrh, ktorý je v kontexte správy e, výboru e, Rady starších, ktorej e, predseda pán Kondesu Ide o to, aby systém bol ešte efektívnejší. Viete, že my dostávame záruku od Európskej únie pre operácie v rámci externého mandátu. Ide teda o to, aby sme tieto záruky čo najlepšie využili a komisia navrhuje harmonizáciu a zjednodušenie nášho externého mandátu. Komisia takisto navrhuje, aby dve miliardy, ktoré sú teraz v rezerve, boli investované do projektov boja proti klimatickým zmenám. A tým sa dostávam k tretej výzve, ktorú chcem zdôrazniť. A to je, že Európska investičná banka musí s ostatnými inštitúciami prispieť k rešpektovaniu záväzkov, ktoré na seba vzala Európska únia v Kodani. Viete, že Európska únia si stanovila veľké záväzky, aby sme podporili tzv. financovanie fast track, rýchle financovanie a Európska únia má v tejto oblasti naozaj veľkú expertízu a Európska investičná banka bude takisto veľmi dôležitou pomocou. Navrhujeme, aby sme s dvomi ďalšími národnými finančnými inštitúciami vytvorili sieť, platformu s ostatnými európskymi finančnými inštitúciami, tak aby sme mohli financovať projekty v rozvojových krajinách. Napríklad e, francúzska rozvojová agentúra už prejavila záujem a ja dúfam, že v nasledujúcich týždňoch spolu s komisiou sa postupne bude vytvárať tento nový nástroj. Kolegyne, kolegovia, pán predsedajúci, toto sú tri, veľk, tri veľké výzvy, ktoré nás čakajú v následujúcich rokoch a chcel som na ne upozorniť. Ďakujem. Ja vám takisto ďakujem. Teraz dám slovo pánovi komisárovi Oli Morenovi. Zastupuje komisiu. Pán predseda, ctení poslanci, Menej Európskej komisie by som chcel poďakovať pánovi Dojčovi za vynikajúcu správu. A takisto by som chcel privítať pána Filipa Mejsteta tu na plenárke. A takisto by som mu chcel poblahoželať za veľké úsilie, ktoré e, podnikla EIB v rámci boja proti ekonomickej kríze, proti ekonomickej kríze a na podporu ekonomického plánu obnovy. Za týchto mimoriadných e, podmienok či okolností boli mimoriadne požiadavky na túto banku, ktorá reagovala okamžite veľmi rýchlo a urýchlila e, svoje poskytovanie požičiek. A vďaka mimoriadným okolnostiam to bolo možné aj v časoch, keď bolo inak veľmi ťažko zohnať peniaze z trhu. Vyšené objemy boli zamcielené predovšetkým na tie oblasti, o ktorých si my myslíme a myslím, že aj parlament si to myslí, že boli teda našimi prioritami, osobitne teda malé a stredné podniky, otázky súvisiace s klimatickými zmenami a takisto ako aj investovanie do um, konvergentných regiónov Európskej únie, ktoré boli osobitne dotknuté ekonomickou krízou. Okrem toho, Európska investičná banka v spoločnej iniciatíve spolu s EBRD a Svetovou bankou bola schopná podporiť finančný sektor v krajinách Strednej a Východnej Európy, ktoré takisto zažívajú osobitne zložitú situáciu. Európska investičná banka hrá veľmi dôležitú úlohu v implementácii stratégie Európa 2020, pretože zabezpečuje dôležité investície do infraštruktúr, do zelených technológií, do inovácií a do malých a stredných podnikov. Takisto sa snažíme zlepšiť eh, poskytovanie grantov z Európskej únie spoločne s požičkami z EIB, tak aby to bolo poskytované koordinovaným spôsobom vrátane konvergentných regiónov, kde Európska investičná banka hrá veľmi dôležitú úlohu pri absolvovaní štrukturálnych fondov. Takisto by som chcela povedať, že som veľmi spokojný s strednodobou revíziou ehm, práce EIB a rozšíreným mandátom, ktorý získal silnú podporu. A správa uvádza, že Európska únia považuje Európsku investičnú banku za veľmi dôležitý nástroj, ktorá, ktorý má vysokú politickú váhu. Táto správa revízna takisto obsahuje viacero dobrých návrhov, ktoré sa týkajú z z lepšej zosúladenia externej činnosti EIB s politikami EÚ a ako zabezpečiť lepšiu spoluprácu medzi EIB a EBRD na báze uznesenia Európskeho parlamentu k spolupráci týchto dvoch inštitúcií z roku 2007. Parlament žiada v tejto správe o lepšie vzájomné porozumenie medzi týmito dvoma bankami E, som veľmi rád, že medzi EIB a EBRD došlo k dohode o spolupráci, pretože táto dohoda tvorí základ e, globálneho tripartitného, tripartitnej, celkovej tripartitnej dohody medzi EIB, EBRD a Európskou komisiou. Hlavný výsledok tohto stredostredovej správy je návrh, ktorý komisia predložila nedávno parlamentu a komisii, aby sa pozmenil mandát EIB e, pre zbytok, zvyšnú časť finančnej perspektívy. Verím, že budete považovať tento návrh za vyvážený a, a, a zdravý, pretože e, berie do úvahy aj práve obavy Európskeho parlamentu a ide o to, aby sa sústredil tento rozšírený mandát práve na tie kľúčové oblasti, kde EIB má veľmi dobré dobrú históriu, osobitne oblasti infraštruktúry, sociálnej, ekonomickej, klimatických, klimatických zmien, ale takisto ide aj o aspekt rozvoja alebo financovanie rozvoja zo strany EIB. Takže, pán predseda, ctení poslanci, v závere sa tešíme na veľmi konstruktívnu rozprávu s vami aj s radou v najbližších mesiacoch k tomuto návrhu. A dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť e, dohodu už v prvom čítaní, tak aby väčšia stabilita mohla byť zabezpečená aj pre tento rozšírený mandát, ktorý nám umožňuje efektívne a kvalitne presadzovať európske politické ciele predseda. Ďakujem pekne, pán komisár Rehn. Teraz dávam slovo zastupcovi výboru EKON, kolegovi Nikovi Dörimu. Nikovi Dörimovej. Ďakujem pekne, pán predseda, ctení poslanci. E, výbor pre hospodárstvo a menové záležitosti pripravil e, stanovisko, v ktorom uvádza a konštatuje dobré e, výsledky e, krizového manažmentu zo strany EIB. E v prvom rade máme na mysli zabezpečenie likvidity, teda snahu pôsobiť proti úpadku komerčných bank. Máme na mysli zvýšenie objemu úverov za priateľných podmienok a tu predovšetkým vidíme, že malé stredné podniky mali z toho osoch. Prečo je to dôležité? Pretože malé stredné podniky e, vytvárajú najviac pracovných miest a e, v súčasnosti bojujeme s problémami nezamestnanosti a musíme klásť osobitný dôraz na vytváranie pracovných miest. Myslím si, že banka si počínala dobre tým, že prerozdielala finančné prostriedky medzi rôznymi cieľmi E, a sa nazdávam, že to bolo na prospech malým a stredným podnikom. Pomohlo to e, im e, posilniť svoju činnosť a treba zabezpečiť, aby aktivity EIB boli ešte viac transparentné a efektívnejšie, ako tomu bolo doteraz. Vieme, že banka sa venuje najmä tým krajinám, ktoré boli najviac postihnuté ekonomickou a finančnou krízou. Treba zároveň e, e, si všímať regionálne a mm, e, banky a sporiteľne ako partnerské inštitúcie a napokon považujeme za potrebné, aby finančné inštitúcie, ktoré vystupujú ako partneri, aby dali k dispozícii 20 e, malým a stredným podnikom v prípade 50 e, spolufinancovania. Ako už som povedala, EIB e si počínala veľmi dobre a správne reagovala na krízu, avšak požadujeme, aby sa vynaložilo viac úsilí, aby spolu s komisiou a Borom sme dosahli ešte väčší pokrok pri vytváraní nových pracovných miest. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene Výboru pre regionálny rozvoj, dve minúty, pani Kavinbach, Je... Dobré predpoludnie, pán predsedajúci, pán komisár. V mene regionálneho výboru sa chcem poďakovať spravodajcovi za správu. My ako regionálny výbor vítame kvótu pre vlastný kapitál EIB a konštatujeme, že pre sociálnu súdržnosť je veľmi dôležitá sociálna konvergencia a e, toto patrí a má patriť k hlavným cieľom EIB. Takisto vítame 21 miliard eur vo forme úverov, ktoré boli rozdané. To je 41 <clears throat> celkového objemu úverov, ktoré boli e, poskytnuté EIB na dosiahnutie konvergenčných cieľov. Ďalej chcem e, vyzvať a zdôrazniť, že intervencie fondov musia byť podporované a musí im byť dodaná dodatočná účinnosť. Ďakujem. A teraz prejdeme k rečníkom v mene politických skupín. Najskôr dve minúty za EPP dostane Jean-Pierre Ody. Ďakujem, pán predsedajúci. Moje prvé slova e, sú e, také, že vás chcem privítať, pán Majštát, a som rád, že vás opäť e, vidím, pretože na takejto správe som pred nejakým časom aj ja pracoval. Chcem pozdraviť aj pána komisár, a chcem sa poďakovať spravodajcovi za obrovskú prácu, ktorú urobili. Ľutujem, pán predseda, že lavica rady je prázdna. EIB je medzivládny nástroj, sú to členské štáty, ktoré sú pridruženými orgánmi EIB. A opätovne chcem uvítať, že pán Majštát sa takto zaujíma v rámci tejto témy o parlament. Chcem sa ešte vyjadriť k bankovému dohľadu. Je to téma, ktorá je veľmi e, blízka môjho srdcu. Ja si myslím, že Európska investičná e, banka by mala mať určitú kontrolu, prudenciálnu kontrolu, nielen preto, že je to medzinárodný subjekt, ktorý e, nepodlieha národným kontrolným orgánom. Chcem povedať, že dúfame, že vytvoríme európske o orgány dohľadu a dúfam, že budú mať určitú misiu v tomto finančnom dohľade. Chcem to podporiť, pán prezident. E, vieme, že členské štáty niektoré sú proti tomu, ale členské štáty nemôžu z dlhodobého hľadiska e, zabezpečiť tú prudenciálnu kontrolu. Chcem ešte niečo povedať o investíciách a o úlohe EIB. Európska únia neinvestuje dostatočne. Vieme, že sú to prepojenia medzi napríklad e, sieťami, prenosovými sieťami, e, ale takisto aj medzi sektorom ako zdravie, doprava a tak ďalej. A do tohto neinvestujeme e, dostatočne a Európska investičná banka musí investovať viac a preto v stratégii 2020 musíme mať cieľ aspoň tisíc miliárd eur investícií. Je to možné, ale na to potrebujeme investičný rozpočet v Európskej únii, potrebujeme aj inovačnú spoločnosť, spoluprácu s EIB a som za to, aby Európska únia sa stala asociovaným orgánom banky. Tým by sme vytvorili lepšie synergie s týmto finančným nástrojom. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz mene socialistov e, vystupí pán Ivan. Jedna minúta. Ďakujem e, veľmi pekne. Ďakujem. Pán predsedajúci, všetci sme, e, súhlasíme s tým, že Európska investičná banka je súčasťou európskeho projektu a je to projekt, ktorý musí uspieť. Dokonca aj v období hospodárskej krízy si táto banka udržala e, rating 3A. Inými slovami, súčasná hospodárska situácia v Európe je taká, že Európska investičná banka potrebuje kompletnú revíziu svojej misie. Tri dôležité pripomienky k tomuto chcem predniesť. Úvery, ktoré sú poskytované, musia podporovať agendu Európskej únie pre stratégiu na rok 2020. Ďalšia vec, úvery musia podporovať veľké investičné projekty, tak aby európske hospodárstva mohli opätovne fungovať na plné obrátky. A tretia vec, Európska investičná banka musí podporiť vytvorenie hospodárskeho rámca, ktorý bude silnejší a stabilnejší. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz mene skupiny liberálov, pán Šmit, dve pol minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán e, predseda, vážený pán komisár, vážený pán predseda Majštát. E, veľká vďaka e, pánovi spravodajcovi za skvelú prácu. V skupine ALDE by sme chceli vyzdvihnúť banku za veľmi dobrú odvedenú prácu. EIB veľmi rýchlo a rozhodne riešila dôsledky finančnej krízy, keď doľahol na jednotlivé krajiny. A je naozaj pravda, že vďaka tomu sme si poradili e, podstatne e, lepšie s dôsledkami krízy. Hovoríme to o zvýšení, a to výraznom zvýšení objemu úverovania. Myslím si, že je to veľmi dôležité, aby sme do určitej miery e, sa zotavili po tejto kríze. A EIB má veľmi dôležitú úlohu pri podpore malých a stredných podnikov. Musíme to osobitne zdôrazniť, pretože E, vďaka týmto investíciám sme zmiernili dopady tejto krízy a ako viete, e, e, malé stredné podniky zamestnávajú 100 miliónov ľudí. EIB má stratégiu, ktorá umožňuje zabezpečiť dlhodobý hospodársky rozvoj a to je najdôležitejšie hľadisko činnosti tejto banky Máme tu totiž rozbehnuté viaceré e, projekty týmto smerom. E, podpora európskej dopravnej sieti predstavuje jednu z najdôležitejších e, zložiek našich aktivít zameraných na zabezpečenie hospodárskeho rastu. Vážený pán predseda, v snahe odborať nerovnováhu, teda snaha odborať nerovnováhu Európy je ďalším dôležitým smerom činnosti EIB E, Únia potrebuje mať e, silnejších susedov a v tomto smere EIB má veľmi dôležitý strategický rozmer. Taktiež treba bojovať proti podvodom. E, v skupine liberálov, v politickej skupine ALDE sme radi, že EIB splňa odporúčania parlamentu, ktoré už sa formulujú počas viacerých rokov a EIB je vzorom transparentnosti, transparentnosti prepáčte, pre ostatné inštitúcie únie. E, záverom e, e, ohľadom protokolu by som e, chcel podotknúť, že medzi zamestnancami EIB sú menej zastúpené ženy, najmä na vyššej úrovni. Iba 20 pracovníkov EIB predstavujú ženy. Myslím si, že EIB by e, sa mala v tomto smere e, e, zlepšiť. Máme osobutnú stratégiu, takže sú tu veľmi dobré body, jeden menej horší a jeden z nich. Ďakujem veľmi pekne. A teraz skupine zelených. Minúta a pol. Pán Lambert. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán Mejštapt, potrebujeme takú banku, akú riadite vy potrebujeme takúto banku, pretože súkromné banky teraz ukázali, že pracujú proti verejnému záujmu a že už nemôžu poskytovať úvery spoločnosti. A teraz potrebujeme verejný nástroj pre, úro, pre úvery a to na európskej úrovni. A preto sa domnievame, že úloha EIB by mala neustále rásť. My si myslíme, že máte úlohu katalizátora. Verejná banka, ako tá vaša banka, nemôže zabezpečiť všetky potreby trhu, ale vy by ste mali byť niečo ako katalizátor transformácie našich spoločností, našich hospodárstiev, tak aby tieto hospodárstva mohli reagovať na výzvy tohto obdobia. A tieto výzvy sú také, že musíme sa naučiť žiť na našej planéte v rámci jej fyzických limitov, to sa týka klimatických zmien, ale je potrebné reagovať aj na e, sociálne výzvy, či už na európskej úrovni alebo na celoplanetárnej úrovni, pretože vy máte aj určitú úlohu v rozvojovej oblasti, ktorá nie je zanedbateľná. Keď e, sa pozrieme napríklad na to, čo financujete v oblasti energetickej v roku 2009, Iba jedna štvrtina investícií ide do obnoviteľných energií. A preto my musíme zmeniť e, tieto pomery, musíme to premeniť tak, aby tri štvrtina alebo všetky investície išli do tejto transformácie energetickej e, smerom k obnoviteľným energiám. Čiže toto je vaša úloha katalizátora, pán Mejštáb my vás budeme podporovať v tom, aby táto Európska investičná banka sa stala najväčším tým, takýmto nástrojom na svetovej úrovni. Ďakujem. Ďakujem pekne. V mene konzervatívcov reformátorov pán Černecký. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán predsedajúci. Najskôr sa chcem poďakovať nášmu spravodajcovi pánovi Dojčovi. Myslím si, že naozaj urobil vynikajúcu prácu. Tiež si myslím, že úlohy, ktoré sa spomínajú v tejto správe, sú veľmi ctižiadostivé. V prvom rade sa hovorí, o, o zväčšení objemu úverov. Z pohľadu európskych občanov Európska investičná banka je dôležitá pretože môže dávať e, finančnú podporu malým a stredným podnikom a tu musíme naozaj oceniť, že sa zvyšujú finančné záväzky banky v tejto oblasti. Je to naozaj veľmi dôležitá práca, najmä v období krízy. Kríza spôsobila, že malé a stredné podniky obzvlášť potrebujú financie. Tak e, za poľskú stranu môžem povedať, že z nášho pohľadu banka naďalej musí podporovať rast nášho regiónu, aby sme prekonali e, rozdiely na rozvojovej úrovni. Banka je takisto veľmi dôležitá, pretože doplňuje opatrenia európskych fondov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz za skupinu ALDE má slovo, má slovo pani Andrea Sen. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď sa pozriem na e, projekty a financovania EIB, som prekvapená, e, ako, koľko, aký veľký podiel je pre veľké firmy a aký malý podiel pre malé stredné podniky, ktoré, na ktoré by vlastne malo byť e, zamerané tieto požičky. Malé podniky naozaj by chceli využívať EIB. A čo takéto požičky robili pre európske hospodárstvo? Vytvorili pracovné miesta? Nie. Exportovali pracovné pracovné miesta a niekedy do lacnejších európskych krajín a niekedy dokonca mimo Európskej únie. Electrolux je napríklad prí, je príkladom úspechu EIB. Požičali 250 miliard na zvýšenie kapacít, vybudovali nové e, továrne v Polsku, Maďarsku a Rumunsku a ako nahlé e, boli e, plné, tak vlastne postavené, tak sa celá výroba presunula z Británie do týchto krajín. Takže si môžeme súhlasiť s tým, že EIB naozaj hrá veľmi dôležitú úlohu e, v ekonomike EIB. V podstate exportuje naše pracovné miesta a dováža nezamestnanosť. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo za nezaradených na jednu minútu pán Hans-Peter Martin. Perdón, sí, perdón, no está el señor Hans-Peter Martin. Sí, Takže má slovo pán Mölzer. Je naozaj potešiteľné, keď si prečítame v správe, že Európska investičná banka rýchlo reagovala na krízu. Poskytovanie úverov malým a stredným podnikom, o tom sa hovorí, to musí byť naďalej veľká priorita, to sa musí naďalej podporiť, ale pritom sa musí zabezpečiť, aby úvery sa aj dostali k podnikateľom. Pokiaľ ide o dozor a dohľad, podporujem návrh, aby sa zriadil Európsky bankový orgán dozoru, ale aby mohol pracovať efektívne, musí byť vybavený e, širokými právomocami a musí mať aj e, mandát kontrolovať banky, ktoré pôsobia cezhranične. Pokiaľ ide o ciele Európskej investičnej banky, Zameral by som sa viac na činnosti vnútri Európy, pretože vzhľadom na finančnú a hospodárskú krízu je to veľmi nutné. Okrem toho je tu ešte nebezpečenstvo dvojkoľajovosti a stretu záujmov e, s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj a tomu by sme sa mali vyhnúť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. To bol posledný rečník v mene e, politických skupín v Európskom parlamente a teraz budeme mať e, rečníkov, ktorí sa prihlásili individuálne. Minúta pol, pán Kelly. Myslím si, že súhlasíte s kolegami. Musíme súhlasiť s kolegami, ktorí pochválili činnosť EIB e je to e, obrovský rozdiel v porovnaní e, s nemorálnym správaním sa e, súkromných bank, ktorí platia obrovské platy a prémie a vôbec zanedbávajú firmné riadenie a správu. EIB aj vďaka postoju parlamentu predstavuje úplný opak a musíme ich pochváliť za spoluprácu a rýchlu reakciu na hospodárskú krízu. Spomína sa tu, že mm, banka venuje osobitú pozornosť malým a stredným podnikom a to je tak správne a že 200 miliónov bolo e, dané týmto podnikom. Otázka však znie, či malé a stredné podniky dostávajú títo peniazy a ak nie, prečo? A či e, podniky, ktoré majú dobré plány, náhodou nedostávajú títo Mm, peniaze. Napríklad v Írsku v Irish Times e, sa hovorí, e, že e, chybajú 22 miliónov pre podniky. Chcel by som sa opýtať, existujú nepotvrdené údaje o tom, že súkromné banky využívajú prostriedky na iné aktivity, namiesto toho, aby ich posúvali malým a stredným podnikom. Chcem sa opýtať, či je to tak, či je to možné zistiť a či môžeme e, e, takéto informácie zistiť. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kelly, pán Gatti, jedna minúta. Vážne pán predseda Martinez, vážne pán predseda Banky Majštand, vážne pán komisár, ďakujem prvom rade e, kolegovi Dojčevi za jeho prácu. Chcel by som využiť túto príležitosť, aby som vyzdvihol význam EIB e, pre občanov, e, pre Úniu najmä e, e, v čase krízy e, je to vynikajúci nástroj. Z hľadiska kontroly rozpočtu musíme mať vedomosti o skutočných výkonoch európskych programov inštitúcií a Európska investičná banka samozrejme má najväčší rating z hľadiska politickej spolehlivosti. Má veľmi dobré podporné programy pre malé a stredné podniky, takisto a v boji proti klimatickým zmenám. E, to si zaslúži e, podporu Európskeho parlamentu. To zároveň znamená, že musíme nadalej rozvíjať svoje právomoci v oblasti e, dohľadu nad investičnými nástrojmi. Záverom by som chcel ešte spomenúť jednu vec, ktorá je dôležitá pre našu politickú skupinu. Vítame, že EIB vypracovala politiku voči offshoreovým strediskám, ale chceli by sme vedieť, či náhodou vaše prostriedky neunikajú do takýchto e, daňových rajov. V takom prípade mali by sme znižiť váš rating. Ďakujem pekne. A teraz jedna minúta. Pán Gerens. Ďakujem, pán predsedajúci. Európska investičná banka je zároveň bankou a inštitúciou. Ako banka nesmie zabúdať na to, že je inštitúciou a ako inštitúcia nemôže zabúdať na to, že je banka, preto musí e, splňať e, požiadavky EÚ, ale zároveň musí mať kapacitu refinancovania. Nemu, nemáme e, právo ju nutiť, aby na seba brala nebezpečné riziká, najmä v rozvojových krajinách a preto je dôležité, aby existovala dohoda medzi členskými E, štátmi a Európskou komisiou na jednej strane a Európskou investičnou bankou na druhej strane, ktorá by spočívala v tom, že e, inštituční garanti budú mať právo intervenovať tak, aby Európska investičná banka mohla dávať dobré úvery Európska, e, pardon, Svetová banka spôsobila 50 miliardový dlh, ktorý nebol splatený, čiže má veľké problémy a na to je potrebné upozorniť. Preto Európska investičná banka musí operovať s, s opatrnosťou a ja podporujem, aby Európska investičná banka samozrejme e, robila intervencie aj v rozvojových krajinách, pretože má na to priestor. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz mi to pani Panarabatu. Ďakujem, pán predsedajúci. Európska investičná banka v správe e, v roku 2008 poslanci nastojili na tom, aby e, externé činnosti EIB boli v súlade so všeobecnými cieľmi EÚ a preto financovanie francúzskeho nukleárneho centra sa opiera o článok 3 vo vzťahoch so zvyškom sveta EÚ musí prispievať k udržateľnému e, so rozvoju e, sveta vo februári 2008 sa európske inštitúcie rozhodli investovať do e, vybudovania tohto centra do roku 2014 ja si myslím, že Európska investičná banka by mala zvážiť, že má podporovať skôr e, v Jordánsku e, solárne a veterné e, projekty, čiže projekty obnoviteľnej energie. Toto bude rovnaké aj v prípade iných žiadostí o financovanie pre jadrové centra. Ďakujem pekne. Teraz minúta pol, pán Kovan. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Stabilita Ukrajiny je samozrejme cieľom všetkých členov Európskej únie, pretože táto krajina patrí k našim hlavným partnerom. Sme svedkami krízy Ukrajiny a stabilita Ukrajiny. Rozpočtovej situácie rozhoduje o budúcej situácii a budúcej finančnej stabilite finančnej stability krajiny. Takže veľmi dôležitá je naša pomoc a naša politická podpora a my na druhú stranu máme právo očakávať reformy. Ekonomická kríza na Ukrajine to nie je iba otázka Ukrajiny, to je otázka nás všetkých. A ja si myslím, že práve dnes v takejto dôležitej situácii sa preukazuje, ako môžeme v tejto krajine pomôcť. Preto podporujem pomoc mikrofinančnú pre Ukrajinu a myslím si, že táto pomoc by mala byť väčšia. Čím väčšia bude naša pomoc, tým vyššie môžu byť naše očakávania smerom k Ukrajine. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne. Teraz e, má slovo na jednu minútu kolega Salavrakos. Ďakujem pekne, pán predseda. Nie je pochybnosti o tom, že Európska investičná banka za 52 rokov svojej, svojej existencie bola veľmi úspešná, osobitne z hľadiska dosahovania a podporovania cieľov Európskej únie, financovania malých a stredných podnikov, ktoré sú jadrom ekonomiky v Európskej únii. A sú aj zároveň takým jadrom, ktoré musíme chrániť v tejto ekonomickej kríze, tak aby sme zachovali pracovné miesta. Samozrejme, že dnes sa už eh, vie, že Európska únia musí eh, čeliť eh, hlavne gréckej kríze. Ja neviem, že či sa to v budúcnosti bude nazývať grécka kríza, možno to budú nazývať hospodárskou krízou, možno dokonca to bude monetárna kríza, to sa ešte ukáže, ale som si istý, že keby dnes žil Galileo, tak by nepovedal, že sa Zem točí, ale by povedal, že Zem uniká alebo uteká, pretože čas uteká a deje sa veľa vecí a my, my musíme tuto v Európskej únii nájsť správne riešenia. Myslím si, že my všetci, čo tu sme, veríme, že mm, ak chce Európska únia dobre fungovať, musíme urychliť našu ekonomickú integráciu. A Myslím si, že Európska investičná banka má dostatok skúsenosti na to, aby e, vykonávala aj ďalšie úlohy alebo plnila ďalšie úlohy a aktivity. A chcel by som navrhnúť aj pánovi Renovi, ktorého si veľmi vážim, aby sa zaoberal aj možným rozšírením úlohy Európskej investičnej banky v budúcnosti, pretože by sa z toho možno, že mohla stať taká agentúra, ktorá bude hodnotiť úverovú kapacitu jednotlivých členských štátov. Teraz dám slovo pánovi Martinovi. Ďakujem. Právom predrečníci poukázali na e, význam Európskej investičnej banky. Kolegyňa Kadenbach hovorila o nutnom príspevku k sociálnej konvergencii, ale ja to chcem dať do politického kontextu. S obavou sa pozeráme na to, že stále viac a viac e, štátov e, majú strany extrémnej pravice, ktoré majú úspech a dôvodom toho je, že sociálna konvergencia v EÚ nefunguje dobre. Tieto extrémistické strany sú často baránok vo vlčom rúchu, pardon, vlk v barančom e, rúchu a e, nerešpektujú ľudské práva. A pán Mölcer pred chvíľkou predniesol milý príspevok, ale medzi tým mňa nazval psychopatom. Ja som jeho politický protivník. Toto je ale e, reč hitlerovského fašizmu. Takto oni pracujú a takto politickí e, odporcovia boli často už znázorňovaní ako netvory. Ja si myslím, že naša práca, hoci je transparentná, by mala byť ešte transparentnejšia a váš postup alebo vašou úlohou je takisto bojovať proti novému fašizmu. Ďakujem. Ďakujem pekne, seniora, pani eh, Sofia Kony. Ďakujem, pán predsedajúci. Touto e, správou za rok 2008 Európskej investičnej banky oslavujeme výročie. Už e, viac ako 50 rokov Európska investičná banka aktívne prispieva k hospodárskemu rozvoju nášho kontinentu. Je to úverová banka pre dlhodobé úvery v Európskej únii a má rozhodujúcu úlohu v boji proti kríze, ktorú teraz prežívame. A preto uh, vítame to, že od jesene 2008 reaguje tak rýchlo. Európska investičná banka dala naviac ešte 10 miliard úverov oproti tomu, čo sa eh, predpokladalo. Eh, výbor pre ako členka výboru pre hospodárske záležitosti sa za zaujímam najmä o to, ako Európska investičná banka pomáha malým a stredným podnikom. Je veľmi dôležité, aby naďalej vznikali uh, takéto iniciatívy ako GMI. myslím si, že tu sa musia garantovať najmä rizikový kapitál, podpora, záruky a tak ďalej. Jean-Pierre Audy dobre pozná región Overň, je to môj volebný obvod a vieme, že tam sú veľké mechanizmy eh, pre eh, malé a stredné podniky. 25 miliónov eur eh, sme mm, im takto dali, aby sme im umožnili dostať sa z krízy. Ja som veľmi rada, že Európsky investičný fond, Európska investičná banka a naše miestne autority v našom regióne dobre spolupracujú. Takto treba pokračovať. Ďakujem. Na jednu minútu má slovo pán Berman. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda, ďakujem pán minister. V rámci roku 2008 EIB reagovala naozaj veľmi rýchlo na finančnú krízu tým, že navýšila kapitál takmer dvojnásobnými investíciami v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a osobitne boli smerované prospech eh, malé a stredné podniky. čo sa týka externého mandátu, však eh, nebol potvrdený práve v rozvojových krajinách. EIB znížila svoje investície výrazne v krajinách AKT, Ázii a Latinskej Amerike a výročná správa poukazuje na to, že e, reakcia EIB v týchto regiónoch bola príliš slabá. Úloha EIB ako verejnej inštitúcie v rozvojových krajinách by nemala byť len investovať do ťažkých infraštruktúr, ale rovnako dôležité je aj zabezpečiť kapitál v časoch nedostatku a podporov ovplyvňovať trh, keď súkromné banky váhajú. Okrem toho EIB by mala viac financovať do finančných služieb, aby zabezpečila lepší prístup pre, k úverom pre občanov a mm, SM, malé stredné podniky. Toto vedie k e, trvateľnému rastu. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz e, na jednu minútu má slovo pán kolega Stavrakakis. Ďakujem pekne, pán predseda milí kolegovia, dovolte, aby som privítal pána Mesteta tuto v parlamente a chcel by som mu zabahoželať eh, a chcel by som ako zablahoželať eh, takisto aj plánom, ambiciozným plánom EIB. A týmto plánom by som chcel povedať, že ma veľmi mrzí to, čo sa stalo včera v Atenách. Eh, tie tri Eh, umrtia troch pracovníkov banky. Chcel by som takisto vyjadriť sústrať ich rodinám. Milační kolegovia, pán predseda, nie je pochybnosti o tom, že ekonomická kríza nám ukázala, akú dôležitú prácu vykonala práve EIB. Eh, finančná podpora EIB výrazne podporila aj reálnu ekonomiku, obzvlášť tým, že podporili malé a stredné podniky v týchto ťažkých časoch. Veľmi dôležitá bola takisto aj úloha, ich úloha v programe pre konkurencieschopnosť Európy, kde prostredníctvom programov Jaspers a Jeremy EIB výraznejšie prispela inovácii. Pán predseda, úloha Európskej investičnej banky sa stále zvyšuje nielen v oblasti politiky súdržnosti, ale takisto v rámci, v rámci programu Stratégia EU 2020 e prostredníctvom nástrojov finančného a ekonomického rozvoja aj prostredníctvom najnovšej iniciatívy Európskej pomoci oblasti energetiky ENA. Tak tam by toto všetko by malo zabezpečiť vyššiu zamestnanosť v týchto oblastiach. Predseda prerušuje rečníka. Ačiū, gerbiamas Pán Balčitis. Európa. Ďakujem pekne, pán predseda. Finančná kríza nás zasiahla všetkých a podpora, ktorú poskytuje EIB malým a stredným podnikom, tá bola e, osobitne vítaná. V roku 2008 EIB zabezpečila alebo poskytla 42 percentné zvýšenie úverov pre malé stredné podniky. Kríza však pretrváva a nezamestnanosť stále rastie, preto musíme zabezpečiť, aby EIB naďalej poskytovala väčšiu podporu malým a stredným podnikom, pričom im pomáhala prekonávať e, problémy s kapitálom, ako aj problémy s byrokraciou to bude osobitne vítané v tých krajinách, ktoré boli touto krízou osobitne najviac zasiahnuté. Takisto verím, že Európska investičná banka by mala väčšiu pozornosť venovať energii a, a projektom do dopravy. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo kolegovi pánovi De Rosovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak by sme nemali Európsku investičnú banku, pravdepodobne by sme sa veľmi snažili nejako vytvoriť v súčasnosti. tam ten návrh, že treba zvýšiť eh, poskytovanie úverov a takisto treba pomôcť eh, krajinám rozvojovým. Avšak my vlastne marníme toto dôležitý zdroj tým, že nevyužívame všetkých, eh, všetky skúsenosti. Urgentne potrebujeme európsky mechanizmus pre finančnú stabilitu, tým, aby sme to, keby sme prijali to, čo navrhli európsky socialisti by sme zabezpečili, aby sa Európska únia mohla zbaviť špekulátorov a špekulantov. A to by sme mohli jasne E, ukázať trhu, že nie sme ochotní e, akceptovať to, že akýkoľvek členský štát by mohol byť e, vlastne by sa neho mohol zautočiť spekulantami a potom by sa tento štát dostal do problémov tak ako v súčasnosti Grécko. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Teraz dávam slovo na jednu minútu kolegyni Kretu zo so socialistov. Ďakujem veľmi pekne. V kontexte krízy Európska investičná banka rýchlo zmenila svoje priority tak, aby poskytovala úvery najmä malým a stredným podnikom, podnikom, ktoré najviac trpeli krízou. Ale ešte uvidíme, do akej miery Európska banka Investičná banka zabezpečí spolufinancovanie určitých projektov v nových členských štátoch, ktoré majú, ako viete, veľké ťažkosti, najmä na úrovni malých a stredných podnikov a takisto v oblasti e, prístupu k fondom. Ide o krajiny, ktorým sa nedarí obnoviť svoju ekonomiku, aby podporili kohéziu a aby sa vyhli sociálnemu krachu. krachu. E EIB v európskych opatreniach eh, pre európsku obnovu ich podporuje a ja podporujem to, aby Európska únia sa stala ako právnická osoba akcionárom v Európskej investičnej banke. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz postup catch the eye, teda spontánne vystúpenia. Pol minúty, pán Melson. S tým e, je to právo na odpoveď. Dovolte, aby som spomenul článok 151 e, a, a, a som nereagoval na to, čo povedal pán Hans-Peter e, Martin. E, veľmi tvrdé slova použil voči mne, musím konštatovať, že s tým kolegom, ktorý si urobil politický biznis na e, e, podkopovaní e, svojich kolegov alebo zamestnancov e, parlamentu ako neschopných ja nemôžem reagovať eh, eh, rovnakými eh, metódami. Nechcem mať nič spoločné takisto aj s tým, čo povedal. Nechcem ani do budúcnosti nič spoločné s takýmito ľudí. Odmietam týto tvrdenia a poukazujem na to, že Hans-Peter Martin tiež by mal stiahnuť svoje tvrdenie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Melce. Zdali sme vaše vyhlásenie do zápisnice. A teraz e, opakujem, máme spontánne vystúpenie. Prihlásili sa piati kolegovia. Pán Luchan Peter, jedna minúta țin să felicit mai întâi Banca Europeană de Investiții pentru... Milí kolegovia, milé kolegyne, chcem uh, poblahoželať EIB uh, za to, že sa snaží splniť komunitárne ciele. EIB má veľmi dôležitú úlohu v období krízy. Je to vitálna úloha, cieľ konvergencie sa týka aj štrukturálnych a kohezných fondov. Je to jedna uh, z základných úloh banky 28 miliónov eur je približne 41 úverov poskytnutých zo strany EIB a tie idú na projekty, ktoré sú presne v tomto kontexte. Ale myslím si, že najchudobnejšie regióny môžu dostať pomoc iba tak, že dostanú infraštruktúru, sociálnu infraštruktúru, ktorá korešponduje e, s európskymi kritériami v tejto oblasti. A preto si želám, aby Európska investičná banka naďalej pokračovala v týchto opatreniach, aby podporovala sociálnu kohéziu v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci. Európska investičná banka má zásadnú úlohu, aby zlepšila konvergenciu v Európskej únii. Je to dôležité teraz, najmä počas krízy, ktorá veľmi závažným spôsobom má dopad na verejné investície. Intervencie EIB počas krízy boli rýchle. Rumunsko dostalo 1,5 miliardy eur v roku 2009 od EIB a to dokazuje, že Európska investičná banka sa zasadzuje o to, aby sa, snaž, aby sa e, zmenšil rozdiel medzi jednotlivými štátmi EÚ. Ja si myslím, že sa musí e, zlepšiť prístup k, ku kapitálu malých a stredných podnikov. To je dôležité, aby sme mohli bojovať proti nezamestnanosti. A preto by bolo dobré účinnosť týchto úverov každý rok hodnotiť. Bolo by dobre hodnotiť aj transparentnosť a takisto odstraňovať byrokraciu. Ďakujem. Slovo pani Andrikiene. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár pán Mejštet. E, mali by sme podporiť e, dôležitú úlohu, ktorú hrá EIB v e, našich hospodárstvách, osobitne v ťažkých ťažcoch. Moja krajina Lit- Litva je, nie je výnimkou a EIB hrá veľmi dôležitú z hľadiska e, poskytovania pod financí pre malé stredné podniky, ale aj z hľadiska financovania obnoviteľných zdrojov energie a projektov dopravy. E, napriek tomu by som chcela vyzvať e, európske krajiny, aby poskytli väčšiu kapacitu pre EIB pri poskytovaní prostriedkov, osobitne na východ do Európskej únie, pretože tie sú tiež predmetom krízy a potrebujú investície. Najviac sú e, potrebné investície do e, podstatných sektorov, ako je doprava, a energetika, osobitne energetika je veľmi dôležitá v rámci energetických programov infraštruktúry. Rečnička je preručená predsedom. Teraz dávam slovo pánovi Gorzibovi. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som sa chcel pripojiť k tým, ktorí poďakovali Európskej investičnej banke a jej prezidentovi. Takisto chcem zablahoželať pánovi spravodajcovi Dojčovi. Myslím si, že sú tu dva hlavné ciele v tejto rozprave. Prvý je rozvoj a druhý je stabilita. V Európskej únii a v členských štátoch ide najmä o rozvoj, ktorý prispieva ku kohézii a ku konvergencii. A tu podporujem a zdôrazňujem úlohu financovania malých a stredných podnikov. V Lisabonskej agende hovoríme, že bez regionálnej spolupráce a bez malých a stredných podnikov rozvoj nie je možné. No a potom teraz ešte krajiny mimo Európskej únie, v susedskom partnerstve, vo východnom partnerstve. Tieto eh, štáty bez podpory EIB nemôžu sa rozvíjať. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, vážny pán prezident Majštát. E, Zajímavá diskusia ohľadom Bazela Trojky. Ako, e, e, aký postoj má banka a, a takisto Európsky investičný fond? Myslíte si, že táto bonita, musí byť podporené z hľadiska hospodárskej krízy, či sa to vyvíja e, lepšie, alebo táto bonita sa má zlepšiť a takisto e, da, do budúcnosti mali by sme mať k dispozícii rizikový kapitál na takéto krízy. E, malé a stredné podniky v tejto ťažkej dobe osobitne potrebujú podporu EIB a chcel by som vyslovene poďakovať EIB za e, e, túto spoluprácu. To sa podarilo e, najmä pokiaľ ide o ten dôraz na malé a stredné podniky, ako aj cez európske siete. Tam sa podarilo dosiahnuť značný pokrok. Ďakujem. A napokon pán Rubik, to bola posledná, posledné vystúpenie v rámci postupu Catch the Eye. Teraz e, vrácam slovo pánu prezidentovi Majštatovi, aby reagoval na to, čo tu odznelo počas rozpravy. Ďakujem pekne. Pán predseda, nech sa páči. Prezident. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa vyjadrili za ich pripomienky. A samozrejme, viaceré otázky, ktoré tu zazneli, si vyžadujú hlbšiu diskusiu. Ja sa dotknem niektorých prvkov, budem e, rozlišovať medzi otázkami, ktoré sa týkali operatívnych priorít a potom otázkami, ktoré sa týkali riadenia a kontroly. Pokiaľ ide o naše operatívne e, e, ciele, viacerí z vás sa zaujímajú o podporu pre malé a stredné podniky. Zdôraznili to najmä pani Gyuri a pán Schmidt Myslím si, že oprávnenie nástoja na tom, že podpora pre malé a stredné podniky je dôležitá. Ako iste viete, v roku 2008 sme zaviedli nový produkt, mm, tým, že dávame bankám úvery a aby tie zase mohli dávať úvery malým a stredným podnikom a teraz môžeme lepšie sledovať použitie týchto úverov. Môžem povedať, že od eh, posledného kvartálu 2008 až do roku 2009 sme podpísali úvery vo výške 21 miliard. Z toho 16 eh, sme aj vyplatili a koncom minulého roka viac ako 80, 90 eh, týchto peňazí sa už dostalo k malým a stredným podnikom. Myslím si, že naozaj je to veľmi dobrá podpora, ktorú môžeme dať touto formou. Čiže uh, Komerčné banky sú taký sprostredkovateľ v tomto procese. Tak ako povedala pani Dury, ako sprostredkovateľa si nevyberáme iba tradičné komerčné banky, ale aj sporiteľne a e, regionálne banky, čiže diverzifikovali sme našich partnerov. Spolupracujeme aj s Európskym investičným fondom, máme kombinované činnosti. Európsky investičný fond môže dávať záruky do portfólia úverov pre malé a stredné podniky a pani Okony uviedla konkrétny príklad takejto spolupráce. Ďakujem jej za túto podporu. Druhá operatívna priorita, ktorej ste sa venovali, je samozrejme konvergencia. Môžem podporiť, že Európs- povedať, že Európska investičná banka sa snaží zvýšiť objem Eh, operácií v konvergentných regiónoch. V roku 2009 objem našich úverov narástol najviac v nových členských štátoch, viac ako v starých členských štátoch. A sme odhodlaní naďalej prispievať k tomu, aby sme znižovali rozdiely medzi členskými štátmi, pretože to je cieľ konvergencie. V tomto kontexte, tak ako to e, zdôraznila aj pani Kadenbach, je dôležité, aby bola dobrá spolupráca medzi komisiou a štrukturálnymi fondami. S komisiou sme vytvorili viaceré spoločné programy, napríklad Jaspers pre technickú podporu pri príprave projektov e, pre štrukturálne fondy, potom program Jeremy, ktorého pôvodnou myšlienkou bolo transformovať štrukturálne fondy na finančný nástroj s viacnásobným charakterom. No a potom program Jessica, ktorá má rovnakú myšlienku, používať štrukturálne fondy na o, mestskú obnovu. Tretia priorita, operatívna priorita, energia a boj proti klimatickým zmenám. Budeme mať možnosť o, ešte o tom detaľnejšie diskutovať, myslím si, ale uistujem vás, že tá myšlienka je dobrá, v súlade s európskou stratégiou musíme e, sa snažiť podporovať energetickú účinnosť a obnoviteľné energie. Pán Lombert citoval obdobie 2002-2008, ale keď sa pozrite napríklad na rok 2009, už vidíte, že tie pomery tých e, energií sa menia. Napríklad 4 miliardy sme obnovili pardon, investovali do obnoviteľných energií. Čiže táto inverzia proporcií e, medzi obnoviteľnou a neobnoviteľnou energiou sa už mení. Investujeme veľa do energetickej účinnosti. Ďakujem rečníkovi, pánovi Stavrakakisovi, ktorý spomenul program ELENA. To je takisto spoločný program s Európskou komisiou pre technickú podporu v oblasti energetickej účinnosti. Teraz sa vrátim ešte k niektorým otázkam. Ešte k energii chcem povedať, pani Benarat, že rešpektujeme voľbu každého členského štátu, pokiaľ ide o politický mix ak nejaký členský štát sa rozhodne využívať jadrovú energiu, Európska investičná banka nebude proti tomu, ale v Konkrétne v prípade Jordánska ide o investície do obnoviteľných energií jedine. Pokiaľ ide o dohľad a riadenie, pán Ody sa toho dotkol, poznáte naše stanovisko, sme otvorení a už, doteraz, už teraz sme veľmi dobre kontrolovaní napríklad dvorom auditorov, špeciálnym výborom, a tak ďalej. Kontrolujú, ako používame európske peniaze. Kontroluje nás aj OLAF, Európsky ombudsman. Ja si myslím si, že už sme najviac kontrolovanou medzinárodnou finančnou inštitúciou. Ale bankový dohľad samozrejme by bol užitočný a my sme otvorení akýmkoľvek návrhom v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o nový európsky bankový orgán. Pokiaľ ide o Bazilej 3, pán Rubich, sledujeme detailne tieto práce. Ešte ale sme iba v konzultačnom štádiu a e, práca sa ešte nedokončila. Pokiaľ ide o offshore finančné centra, pánovi Gajerovi chcem povedať, že je to prvok, o ktorý sa veľmi zaujímame. Mohol by som lepšie vysvetliť aj našu novú politiku detaľnejšie, ale ide nám najmä o to, aby sme sa vyhli daňovým únikom e, smerom do týchto daňových rajov. No a na záver pán Šmit, to, čo povedal pán Šmit, chcem povedať, že pán Šmit má pravdu. Máme o program pre rovnosť mužov a žien. Máme veľa žien medzi pracovníkmi ale chceme ešte skorigovať situáciu v budúcich rokoch a uistím vás, že máme vôľu zlepšiť túto situáciu, pretože viem, že súčasná situácia v našej banke v tejto oblasti nie je ešte dobrá. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán komisár Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda poslanci. V prvom rade vám veľmi pekne ďakujem za veľmi konštruktívnu, e, fakticky zameranú rozprávu. Najmä ďakujem pánovi Dojčevi za vynikajúcu správu. E, chcel by som ešte e, v tejto súvislosti uviesť tri veci. V prvom rade plne som presvedčený, že táto správa a rozpráva budú vynikajúcim východiskom do budúcnosti. Môžeme teraz veľmi rýchlo schváliť nový externý mandát EIB, čo je veľmi dôležité, aby sme mohli realizovať a dosahovať naše externé ciele vo vonkajšej sfére, najmä v oblasti rozvojovej politiky. Okrem toho EIB je našim veľmi dôležitým partnerom, ktorý spolupracuje pri realizácii stratégie EU 2020, najmä v oblasti trvalo držatného rastu a zamestnanosti. A toto hľadisko je mimoriadne dôležité. EIB pomáha pri vytváraní infraštruktúry, podporuje inovácie a pomáha malým a stredným podnikom a v tomto smere tiež veľmi úzko spolupracujeme, mám na mysli komisiu a EIB ctení poslanci. Moja tretia poznámka je nasledovná. Viacere z vás ste spomenuli grécku krízu a to veľmi oprávnenie. Včera som počas rozpravy viedril ľutosť v súvislosti s tým, že niektorí ľudia prišli o život v súvislosti s násilnostiami v Atenách počas demonstrácií. E, demokracia si zaslúži e, veľa chvále, ale v žiadnom prípade e, nemôžeme akceptovať násilie a práve násilie je delicou čertov, čert, čiarov. Komisia sa veľmi snaží stabilizovať grécké hospodárstvo. Naplánovali sme rozsiahly balíček podpory Grécku. Tento balíček je schválený. Jeho cieľom je podporiť grécké hospodárstvo, e, zabezpečiť e, stabilizáciu. Koncom minulého týždňa sme navrhli e, rozsiahli finančný stabilizačný balíček, ktorého hodnota predstavuje 110 miliard eur. Eura skupina, ktorá pozostáva z ministrov financií, prijel e, e, rozhodnutie na základe návrhu ECB a menového fondu. Toto rozhodnutie bolo e, ťažké, ale je veľmi dôležité. Bolo nevyhnutné, aby sme ho prijeli. To bolo našou zodpovednosťou. A teraz je veľmi dôležité, aby národné parlamenty ratifikovali toto rozhodnutie a dúfam, že vy nám poskytnete podporu pri riešení tejto úlohy Netýka sa to iba Grécka, e, dotýka sa to stability celej eurozóny. E, v súčasnosti e, v Grécku máme menší lesný požiar a treba urobiť všetko, aby sme ho zastavili, aby sa nerozšíril na ostatné krajiny. Nie je čas na populistické vyhlásenia, nie E, čas na zberanie e, e, ľahkých politických bodov. Musíme konať zodpovedne a to je najdôležitejší politický projekt, ktorý máme, to je projekt Solidarity. Predseda, ďakujem pekne, pán komisár. A záverom dve minúty pre pána spravodajca, pána Dojče. Pán, pre spravodajca pána Dojču. Ďakujem a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Majstatt elnök úr, én Eh, biztos úr, engedjék meg, hogy... Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Dovolte mi, aby som poďakoval všetkým kolegom, a takisto by som sa chcel poďakovať eh, predsedovi aj komisárovi za veľmi eh, podstatnú rozprávu, pretože si myslím, že pretože vlastne súčasnému eh, hlasovaniu predchádza veľké množstvo práce. A tu keď chceme vlastne vyhrať vojnu, na to potrebujeme peniaze, peniaze a peniaze. A keď chceme vyriešiť tieto problémy, musíme vytvárať pracovné miesta a vytvárať pracovné miesta a ešte raz vytvárať pracovné miesta. To je podstatné. A samozrejme, že EIB nezabudala nikdy na, tú, na tento cieľ a bude takto myslieť aj v budúcnosti a môže sa spoliehať na Európsky parlament ako dobrého partnera aj takisto určite na komisiu. E, vypočul som si všetky pripomienky našich e, mojich stených kolegov, poslancov a zo všetkých ich príspevkov vyplýva v podstate, že je potrebné zabezpečiť väčšie financovanie aj potom po skončení krízy. A keď e, hovoríme o požičiavaní mimo Európskej únii, hovoríme o externom mandáte a vypočul som si vaše pripomienky e, počas rozpravy a tieto vaše pripomienky vlastne vyjadrujú, že krajiny, ktoré sú e, susedmi, s, Európskej, s Európskou úniou potrebujú podporu, pretože je to veľmi dôležité. Spomínala sa Ukrajina, balkánske štáty a ja veľmi súhlasím s týmito vyjadreniami. E, v závere dovolte, aby som spomenula dve konkrétne mená, pretože vždy E, väčšinou vyjadrujeme svoje e, poďakovania e, vedúcim osobnostiam alebo lídrom, ale tu by som chcel poďakovať pani Betu a pánovi Dekraje, ktorí boli veľmi dôležitými partnermi pri, pri tejto práci. A v neposlednom rade by som chcel poďakovať všetkým kolegom za prácu, ktorú do tohto vložili, pretože to bolo naozaj výsledok veľkej spolupráce. Predseda, ďakujem pekne, pán Dojč. Ďakujeme aj za vašu prácu, ktorú ste teda vyvinuli pri príprave tejto správy. Slovo žiada pán Hans-Peter Martin. Prepačte, pán tá, pán Milcer totižto sa vyjadril k správaniu sa pána Hansa Petra Martina a hovoril o článku 151 a v rámci článku 151 môžete vy na to reagovať. Ide o také osobné napadnutia, samozrejme, ale nemôžete z toho urobiť ping-pong, nemôžete uh, poukazovať stále jeden na druhého. Hans-Peter Martin, máte e, jednu minútu a tým sa celá záležitosť ukončí. Prosím o to, aby ste sa držali presne tej témy, presne toho, čo stojí v rokovacom poriadku a po jednej minúte vám vypnem mikrofón. Ďakujem, pán predsedajúci. Je e, smutné, že sa vôbec plénum musí taký, takýmto niečím zaoberať. Pán Melcer hovoril nepravdu hovoril, že som psychopat minulý rok. E, Viacero razy ma poslal na psychiatriu, ale toto je presne metóda, akou pracujú pravicoví uh, radikáli. Toto, uh, tento pán Milcer patrí do uh, strany pána Štracheho a vedúci socialistov minulý rok o pánom Štrachovi povedal, že je to nacionálny socialista. Nejde tu iba o hospodárskú krízu, finančnú krízu a tak ďalej, ale musíme si všímať aj e, to, že sa veľmi nebezpečne znova objavujú po- politickí radikáli a keby ste si to všímali, videli by ste, aké je to nebezpečné, ako sa dostávajú k moci v Maďarsku, v Rakúsku a tak ďalej. Hlasovanie bude dnes do poludnia o 11. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu.